si estarían ustedes dispuestos a que en base al artículo veinte pudiésemos revisar la posición del secretario general al terminar el mandato de la Comisión Juncker. Muchísimas gracias. Herr Kommissar, bitte. Ich habe einen Punkt noch nicht äh, verstanden, deswegen kann ich auch nicht beantworten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 Děkuji, <clears throat> paní předsedající. Já si myslím, že bych tady mlátil už vyprázdněnou slámu, protože řada otázek byla položena, takže budu pouze stručnej, struč, eh, stručně reagovat a chtít eh, odpověď eh, na otázku. Pane komisaři, já bych se vás chtěl zeptat, co si z této diskuze vlastně odnášíte. Zda máte nějaké poučení do budoucna. Zda byste tímto postupem ještě v budoucnu někdy chtěli postupovat. Zda vám přijde, že ten postup byl skutečně správný. A chtěl bych se vás zeptat, jaký je váš osobní názor, když vidíte, co se kolem toho rozjelo, jestli jste opravdu nepodpořili ty protievropské nálady a zda zda vlastně se opravdu domníváte, že ten postup, který tady byl představen, opravdu naplňuje známky transparentnosti. Děkuji za odpověď. Kommissar, bitte. Ich will jetzt keine Ankündigungen um meine künftigen beruflichen Aufgaben machen, aber eines klar sagen, zum Schauspieler eigne ich mich nicht